Blaiziasa, ako aj pani Maria Teresa Jiménez Barbia, takisto bude za poslankyňou, euro, europoslankyňou, ktorá bude zastupovať pána Barantea uh, od 25. novembra 2015. Parlament berie tieto informácie na vedomie a pri či, či, či, srdečne vítam nových poslancov medzi nami. A chcel by som pripomenúť, že už budú z, sa zúčastňovať rokovaní Európskeho parlamentu, zároveň budú mať príslušné práva a povinnosti, ktoré sú uvedené v rokovacom poriadku Európskeho parlamentu.